Mesdames, Messieurs, la séance est ouverte. Dámy a páni, otváram dnešné stretnutie. Budeme pokračovať v hlasovaní. Išli sme veľmi rýchlo vďaka úsiliu každého z vás včera. A mali by sme pokračovať v tomto e, rytme, tak by sme mali skončiť s hlasovaním ešte pred obetom a tým pádom by sme mali voľné pobedie pre iné aktivity rozpočtového alebo iného charakteru. Len malá aktualizácia alebo uprosnenie. Malička chyba vo včerajšom hlasovaní. Spravodajca nám vysvetlí, o čo išlo. Potom na základe včerajšieho rozhodnutia budeme hlasovať kategóriu 5 ostatných inštitúcií. Budeme hlasovať 1A, 1B a kategóriu 4. A skončíme pilotnými projektami a prípravnými akciami. Pán spravodajca, to upresnenie e, zo včerajšieho hlasovania. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Včera, keď sme hlasovali o výdavkovej kapitole 3b, ide o tri rozpočtové riadky, programy of in action, Years of Citizen a ďalšie. Hlasovali sme o milióne v platbách a zámerom bolo, tak ako sme dohodli, aby to bol 1 milión nad pôvodným rozpočtom. Takže chýbal ešte zvyšok, zabudli sme e, teda to Restore DB. Takže treba e, to upraviť a ak kolegovia súhlasia, včerajšie hlasovanie by bolo o tých rozpočtových riadkoch, ktoré idú nad DB. Takže to by išlo v zmysle tej dohody, ktorú sme mali na schôdzi koordinátorov. Donc, euh, ce sont les lignes que vous avez cité. Dobre. Outlet. To sú tieto tri programy. Takže Európsky rok pre občanov 2013 Youth in Action a Outlet. Došlo k takému malému zmetku pri hlasovaní. Všeobecne pre určité rozpočtové riadky koordinátori sa dohodli už pred dvomi dňami, aby sme išli nad pôvodný návrh rozpočtu tak sa stalo. A aj dnes ráno to tak bude v niektorých rozpočtových riadkach kategórií 1A a 4. A platí to pre tieto tri rozpočtové riadky kategórie 3B. Takže toto bolo 3B. A teraz budeme hlasovať o ďalších kategóriách. Ďakujem, pán spravodajca všetci máte vaše hlasovacie kartičky. Bol by som veľmi rád, aby moja politická skupina mi povedala, či mám hlasovať alebo nie. Hovoria mi, že a priori by som mal hlasovať, pretože kolegovia z EPP vstávajú neskôr a prichádzajú neskôr. Takže dobre. Vezmeme si teda ďalšie oddiely. Vezmite si hlasovací zoznam. Alors, nous commençons par euh, le... Začneme výsledkom teda vlastne základom našej práce výsledok dohody, ktorú sme dosiahli na zmierovaní s predsedníctvom parlamentu, teda rozpočet parlamentu a všetky pozmenujúce návrhy predložil náš spravodajca aj s koordinátormi mene predsedníctva. Takže to je tá dohoda, ktorú máme s predsedníctvom. Takže blokovo by sme hlasovali prvú tabulku. Je tam ústny pozmenujúci návrh a preto dám slovo spravodajcovi. Yeah, yeah. Thank you, Chair. Yeah, as you rightly said, the, um, the amendments on... Pozmenujúce na, na, návrhy k stránke 2 odzrkadľujú ten, tú e, dohodu, ktorú sme urobili 1,9 e, náklady z prístupu Chorvátska. Takisto odkaz na Európsky e, dom histórie. My sme pri zmierovaní chceli znížiť prostriedky o 5,3 milióna eur. Takže ústny pozmenujúci návrh hovorí o znížení o línii 3247 o 5,3 milióna na základe dohody e, zo zmierovacieho konania. Ďakujem. Très bien. C'est clair pour tout le monde. Je to všetkým jasné? Alors, à partir de là... Navrhujem, aby sme hlasovali o celej strane blokovo. Vrátanie pozmeňovacích návrhov k textu. To je na základe dohody v zmierovaní. Takže všetky pozmeňovacie návrhy rozpočtu parlamentu blokovo. Kto je za? Proti? Raz, dva, zdržali sa. Nikto. Ďakujem. Pardon, pardon, James sa zdržal. Dáme to do zápisnice samozrejme. Teším sa a gratulujem spravodajcovi k tejto ťažkej práci. ešte niekoľko pozmenujúcich návrhov, ktoré treba hlasovať oddelenie. V mene predsedníctva je to technické osvetlenie alebo vysvetlenie k finančnému finančnej regulácii. Pán spravodajca, predložte tento technický pozmeňovací návrh. Vy ste to práve sumarizovali. Je to technické pozmenenie, aby sa odzrkadlilo to, čo je vo finančných výhľadoch. Je to vytváranie fondov do formy e, klastrov, preto to podporujeme. Je to jednoduchá vec e, technického charakteru, len sme chceli, aby to kolegovia podporili. Ďakujem pekne. To nie je žiadny problém, kto je za. Proti. Zdržali sa. 1. Takže je to prijaté. Ústny pozmeňujúci návrh, ktorý nasleduje. L'amendement oral. Ústny pozmeňovací návrh je stiahnutý. Ale musíme hlasovať o dvoch pozmeňovacích návrhoch Vysvetlite tie tri pozmeňujúce návrhy, o ktorých treba hlasovať, dobre? Na strane 2 vidíte, že sú tam tri pozmeňujúce návrhy, o ktorých treba hlasovať. Súvisí to s textom. Prvý je pozmeňujúci návrh EKR, kde ide e, o transparentnosť, o zodpovednosť, pokiaľ ide o všeobecné výdavky. Druhá časť, to je linka 3248, je, 300, je 200 tisíc eur dokumentárny film týkajúci sa východnej Európy. Všetci by sme povedali, e, že keď je, keby sme mali dobré časy, mohli by sme veľko peňazí minúť, ale podľa mňa teraz nie je na to dobrý čas a hlasovali, hlasovať by sme mali byť proti tomu. A tá tretia vec, z výboru AFKO. Ide o obdobie pred budúcimi voľbami, európskymi voľbami, ktoré by sa mali dať prostriedky mimovládkam na publicitu s týmito voľbami. Pochopil som, že sú s tým spojené problémy. E, jeden z nich súvisí s tým, že by to mohlo byť v rozpore s finančnými výhľadmi a tiež sú tam rozdiely s implementáciou, kto vlastne prostriedky a ako dostane. Takže som proti. Takže pre trojku, e, v trojke by som bol za to, aby sme hlasovali proti všetkým trom návrhom. Takže môžeme to urobiť blokovo? Nie? No, dobre. Kto to tam odmieta? Áno. Anarchisti, áno, komunisti. Prvý pozmeňovací návrh 563, 553, kto je za, spravodajca je proti. Raz, dva, tri, štyri. Kto je proti? Väčšina. Zdržali sa, takže zamietnutá. Pán Sonik. Spravodajca je proti, kto je za? EPP. Kto je proti? A tí členovia, ktorí nie sú EPP, zdržali sa, takže je zamietnuté. Avko, spravodajca je proti, kto je za? Alde, dobre, kto je proti? Ostatné politické skupiny zdržali sa. Dobre, takže všetky tri sú e, zamietnuté, ale rôznymi väčšinami. A teraz ďakujem, pán spravodajca. Takže parlament je ukončený, teda súdny dvor. Môžeme blokovo hlasovať pozmeňujúce návrhy súdneho dvora. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Zdržali sa? Dobre, treja proti, jeden sa zdržal. Dobre, to je súdny dvor. Dobre, teraz tu máme dvor auditorov blokovo. Dva pozmeňujúce návrhy, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ombudsman, jeden ústny pozmeňujúci návrh spravodajca. Yeah, uh, thank you, Chair. Um, the... Ďakujem. Ombudsman, uh, ten post je to uh, položka, ktorú parlament často stiahuje. E, oni hovoria, že potrebujú samotného účtovníka. Je to jeden post, jeden post e, pre účtovníka, pre ombudsmana. Dobre, nie sú otázky, takže všetky pozmeňovacie návrhy e, aj s týmto ústnym, kto je za, proti, dvaja proti, zdržali sa. Ďakujem, prijaté. Európsky ochranca osobných údajov, blokovo, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté tiež. Otočíme stránku. Ekosok, blokovo, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Výbor regionov, blokovo, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté rovnakými väčšinami. Ďalšia strana. ESVČ, Európska služba pre vonkajšiu činnosť, blokovo, kto je za, proti, zdržali sa, takže dvaja, treja proti boli brať, GUE je proti, áno, zdržali sa, OK traja proti, jeden sa zdržal. Oddelené hlasovanie pre 572. Ste za alebo proti, pán spravodajca? 572 proti? Dobre, kto je za? Zelený, kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 462 Spravodajca je proti, kto je za? Zelený. ECR, dobre, GUE, kto je proti? Dobre. Zamietnuté. Následne zoznam stiahnutých pozmeňovacích návrhov a k ostatným inštitúciám. Dobre, to sme vybavili. Gratulujeme spravodajcovi. Donc nous allons prendre maintenant la... Teraz kategória 1A. Že okruh 1A. Chcete vystúpiť, pán spravodajca? Nech sa páči. K 1A máme rozhodnutie a dohodnuté na schodzi koordinátorov, že požiadame o flexibilitu pre 50 miliónov eur celkovo. Počas hlasovania môže dojsť nejakým škrtom alebo stiahnutiam okrem toho, čo sa už dohodlo pre ďalšie položky. Preto by som pre tie schválené škrty, hovorím o, o kompromisoch, alebo o, teda o viazaných rozpočtových položkách, je to tých 50 miliónov eur, tak tie škrty by sme dodali do položky, ktorá hovorí o celoživotnom vzdelávaní mnohé politické skupiny žiadali navýšenie, ktoré bolo vyššie, než sme dohodli na schôdzi koordinátorov. Premiér. Výborne. Pochopili ste všetci? Dobre. Blokové hlasovania kompromisov len k číslám. prvý podblok riadku, kde chceme prekročiť ten návrh rozpočtu. Kto je za? Proti? Raz, dva, tri, štyri. Zdržali sa? Ďakujem. Prijaté. Druhý podblok. Keď, eh, aby sme obnovili navrhovaný rozpočet, kto je za, proti, zdržali sa, jeden, prijaté. Tretí podblok, Máte ho v tabulke 3 v dodatku, kto je za, proti, zdržali sa. No, dobre, prijaté. Oddelené hlasovanie ktoré nie sú pokryté kompromismi. Najprv GUE 706 a je to identické s ostatnými. Spravodajca je proti, kto je za. Kto je za na pozmeňovací návrh GUE? Nikto. Pani Anrasen, pardon. Kto je proti? Ďakujem, zdržali sa. zamietnuté. Zelený 993, kto je za, spravodajca je proti. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Ďalšie pozmenujúce návrh GUE 600. Spravodajca je proti, kto je za? Raz, dva, tri, štyri. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Pani Vertman, 41,39, kto je za? Raz, dva, tri, štyri. Proti. Ďakujem. Zdržali sa. Zamietnuté. Ekon 103 a ECR, kto je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté jednomyselne gratulujem autorom. GUE 695. Spravodajca je proti, kto je za. Proti. Zdržali sa Alda sa zdržala. Zamietnuté. ECR 599. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa. zamietnutí. GUE 4487. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Tri pozmeňujúce návrhy 878 489 spravodajce proti, kto je za? Proti. Zdržali sa rovnaká väčšina zamietnuté. Regi 351 Spravodajca je za. Kto je za? Proti? Liberáli a pán Hartong zdržali sa. Ďakujem. Prijaté. 677 guek, kto je za? Proti? Zamietnuté zelený. 964, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Tiež zamietnuté. 41,66, pani Vertman Budget, spravodajca proti, kto je za? Proti. Takže je to zamietnuté rovnakou väčšinou nasledujúci IMKO 541, ústny pozmenujúci návrh spravodajcu, nech sa páči. Il eh, relatore su questo... Eh... Spravodajca žiada o hlasovanie, aby sa dalo do rezervy 1,5 milióna eur. Je to 1,5 milióna? Konzultuje to pán rečník. Aby sa uvoľnila rezerva a ide pre ústny pozmeňujúci návrh Telekom. Tak toto je. Tout le monde l'a sous les yeux, hein, les conditions. To máte v doklade, v dokumentácii. Kto je za tento návrh s ústnym pozmeňujúcim návrhom? Proti? Zdržali sa? Jednomyselne. Máme tu aj zástupcov Európskej komisie. Oni zaznamenajú výsledky hlasovania aj podmienky k uvoľneniu rezervy. 4577 budget Inge Gressle. Spravodajca je proti. Vypadáva? Inge zmizla. No dobre. Komentáre. Alde 742. Spravodajca je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Alde 743. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Radšej si to elektronicky overíme. Zahrejeme mašiny. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert. Votez, votez, votez. Hlasujte, otvorené je hlasovanie. No, je čím ďalej viacej kartičiek, ale menej. Uzatváram hlasovanie. Máte nejaký problém? Richard, si za alebo proti? Against. No, no. Alda, ty si za, dobre. Dobre, tak vy sa navzájom anulujete. 18 za, 15 proti, alebo 19, 16. Takže väčšina je za. Možno, keď vymeníte miesto, ak je to nejaký technický problém, iná konzola bude. No a ak sa budete systematicky neutralizovať, tak nevadí. 42,55 budget, kto je za? proti, zdržali sa, jeden sa zdržal, no dobre, takže je to prijaté. GUE 620, spravodajca je proti, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz pokračujeme s 387. Výbor TRAN, spravodajca je za, kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 673 e, GUE, e, sa aj proti, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. GUE bola jediná. Teraz 4161, pani Wertmann. Doplnenie epilepsie. Spravodajca je proti epilepsii. Kto je za? Liberáli, GUE, pán Harton. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Pokračujeme 744 ALDE, voda a partnerstvo, To je celkom zábavné. Správajcovi sa to nepáči, kto je za. Urobme to radšej elektronicky. Nech vidíme, ako je to s tým partnerstvom. Hlasovanie otvorené. o jedného socialistu viac hlasuje. Viac socialistov v bazéne, než má byť. Dobre, končím hlasovanie. 18 k 18. Návrh zamietnutý. Hlasovanie je tajné, nevieme, kto za čo hlasoval, takže nemôžeme vedieť, keby bolo hlasovalo viac socialistov, ako by to bolo dopadlo. Teraz 773 ALDE, spravodajca je za, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 774 ALDE, spravodajca je teraz proti, kto je za? Kto proti? Mám pocit, že bola väčšina proti, ale overme to. Takže overenie, elektronické hlasovanie o 774. Inovatívne produkty a služby. Hlasujte, prosím. Ešte stále môžete. Konec hlasovania. 17 za, 18 proti, jedno zdržanie sa zamietnuté. Teraz 965 z, zo skupiny zelených. Ide o jadrové elektrárne, správodajca je proti, kto je za? Zelený, GUE a Francesca z nejakých osobných dôvodov. A potom to je proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz 966 od zelených. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto proti? rovnaká väčšina, zdržal sa niekto, rovnako zamietnuté. Teraz 1048 z IMKA, zmen názvu, riadku, spravodajca je za, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz návrh 55 z výboru KULT, spravodajca je za, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz návrh na ďalšej strane. 899. Podpora Brain Trustu. Aha, o tom nehlasujeme, takže Brain Trust nebude. Takže 4341 pána Gönca. Prepačte, pani Gönc, ospravedlňuje sa pán predseda. Spravodajca je proti, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 5, 4250 Gajer. Komenius. Prodajca je proti. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Väčšina rovnaká. Teraz 550 od EFD. Spravodajca je za. Kto je za? kto je proti. Mám pocit, že väčšina bola za, ale radšej to overme. Takže overujeme 550 od EFD. Ešte stále môžete hlasovať. Nech sa páči. Koniec hlasovania. 21 za, 13 proti, čiže prijaté ešte aj s dvomi zdrženiami. A teraz rezervy. Máme tam hlasovanie po častiach. Prvá časť, an amount of a tak ďalej, až po given to the authority. Spravodajca je za, kto je za, kto proti, liberáli a pani Andrea Sen. Zdržal sa niekto? Zelený. Takže prvá časť bola prijatá, teraz druhá časť od Thirdly až po European Central Bank, Spodaj sa je znova za, takže kto je za, kto proti, liberáli a zelení, zdržal sa niekto, pani Andreasen, čiže tiež prijaté, ďalší návrh bol stiahnutý, čiže tým sme uzavreli okruh 1a. Bien, alors, nous allons prendre le 1B. Teraz jednotka B, 1B. Ešte než budeme hlasovať o 1B, navrhujem vrátiť sa k bodom, ktoré sme prebrali včera. Kladli sme si otázku, ako kvalifikovať osoby, Pokiaľ ide o občanov Cypru z tureckej komunity a dostali sme tu dokument, podľa ktorého, ak to správne chápem, je návrh, ja neviem, či je to úplne politicky adekvátne, ale je to naozaj elegantné riešenie. Ide tam o nahradenie tohto výrazu občianskou spoločnosťou na z, z, cieľom zlepšiť e, kapacity a znalosti na uplatňovanie financovania EÚ. Joran? Len aby som vysvetlil, ako e, e, zaobchádzame s touto komunitou. Je to už v názve tej linky, nemusíme to robiť znova, preto sme to vymazali z textu. Preto tento text je neutrálnejší a takisto sme to preverili s ostatnými politickými skupinami a všetci s tým súhlasia, ako aj EPP napríklad. Áno, skutočne veľmi elegantné. Niekedy je potrebné, ako hovoria námorníci, umožniť vetru do tých plachiet zafúkať, takže kto je za takúto formuláciu, kto je proti, Dobre, teda zdržal sa niekto? Dobre, takže táto formulácia ostáva, pokiaľ ide o čísla, tam sa nič nemení, cieľ sa nič nemení, pokiaľ ide o túto finančnú pomoc, jej cieľ zostáva rovnaký, išlo iba o to znenie, o tú formuláciu. A teraz poďme k 1b. Strana 71, mi tu tvrdia. Úplne dolu, na tej strane 71. Čiže administratívne výdavky. Chcete vystúpiť? Chcete nám e, predstaviť, pán spravodajca, jednotku B? Myslím si, pán predseda, že môžeme hovoriť o, že znovu obnovíme ten úvodný pôvodný rozpočet a ostatné položky môžeme hlasovať blokovo, ale oddelenie jedine tá položka o technickej pomoci, tá je v oblasti Pobaltia. Všetky ostatné položky môžeme ísť blokovo. Euh, alors, Čiže podľa sekretariátu, že je tu také riziko, keďže sme nepripravili hlasovanie takýmto spôsobom, tak e, sa môže stať, že nám niečo vypadne, ujde. Takže čo by sme mohli spraviť? Poprvé, hlasujme globálne, tak ako to navrhuje spravodajca, aby sme zistili, či je tu väčšina Čiže vždy, keď sa bude navrhovať návrat k e, návrhu rozpočtu, že takáto väčšina je tu daná, že to odhlasujeme. A potom tie riadky preberieme jeden po druhom, tak aby sme na žiadny nezabudli. Takže súhlasíte s takýmto postupom? Môže to takto byť? Dobre teda. Takže v zásade za každým, keď tam bude navrhnutý návrh k návrhu rozpočtu, súhlasíme. Hej, teraz kto je za, aby sme takto postupovali? Kto proti? 1, dvaja, traja štyria sú proti. Zdržal sa niekto? Dobre teda, takže poďme pomaličky, aby sme na nič nezabudli. Takže koniec tejto stránky 71. Včera sme to prebrali. Administratívne výdavky Teraz Európsky sociálny fond. To netreba hlasovať. Teraz 72. Strana 72, to nerobíme ISF Convergence, tiež nemusíme hlasovať? Čo by naopak? Treba hlasovať. Takže Konvergencia, Európsky sociálny fond, tam nemáme navrhnuté návrat k návrhu rozpočtu, takže poďme hlasovať. Je to 730 GUE. Spravodajca je za, kto je za, kto proti. Alda, vyhlasujete ako? Za? Dobre. Kto je teda proti? Kto sa zdržal? Takže zamietnuté. 45, 17 to bolo identické. Teraz regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Sme za návrat na návrhu rozpočtu. To je 350, ale musíme hlasovať o poznámkach. Inge Gressle 45,78. Takže kto je za, spravodajca je proti. Hláste sa o slovo, prosím, Halda. Máme tu e, hodnoty nad návrh rozpočtu. Európsky sociálny fond, e, regionálna konkurencieschopnosť 6.02 a 5.00 e, tieto čísla. Vo všeobecnom hlasovaní sme sa rozhodli, že všetky linky, kde spravodajca navrhuje obnoviť návrh rozpočtu, že tam budeme za. Čiže pokiaľ ide o tento riadok, bude to, že súhlasíme s 350 a o tom ďalšom teda netreba hlasovať, to je ten princíp, ale toto je hlasovanie iba o číslach, čiže za každým, keď tam budú návrhy k poznámkam, tak musíme hlasovať o týchto návrhoch. Chápete to? Takže k poznámkam pokiaľ ide o 45, 78, povedať sa je proti, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamieta sa. RDF, to je pokryté, pilotné programy, Teraz eh, na 74 v mojom zozname Hlasovanie o poznámkach nie je rezerva, pardon, to je rezerva. 765, eh, spravodajca je proti, kto je za? Alde, pán Hartong. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. ERDF. Pokiaľ ide o čísla, to je 359, ktorú zachovávame. Socialisti chceli, aby sa to dalo do rezervy, ale stiahli potom tento návrh. Čiže je e RDF, regionálna konkurenceschopnosť a zamestnanosť, to je tým pádom poriešené. A teraz Európska územná spolupráca. Socialisti nechcú už tú rezervu, stiahli tento návrh. Pardon, oni mali výhradu, stiahli ju. Uh, takže máme 360 návrh k návrhu rozpočtu. Súhlasíte? Dobre, poďme na ďalšiu stranu. Ide teraz o 77, strana 77, Zoznáme pána predsedu, 76, operačná pomoc, znova výhrada socialistov bola stiahnutá, a ostáva nám tých 361 návrat k pôvodnému rozpočtu. Teraz pilotné projekty na strane 77. Technická pomoc a šírenie informácií. Stratégia Pobaltia. Nemáme tu návrh vrátiť sa k, pozme- e, k vodnému rozpočtu, takže hlasujeme o návrhoch. 747. ALD, spravodajca je proti, takže kto je za? Kto proti? Overme si to elektronicky. Elektronické overenie 747 od ALDE. Hlasovanie otvorené. Hlasujte. Nous votons.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 Regionálny výbor e, to navrhuje. Takže sa aj za, kto je za, kto proti. 4, to sa zdržal. Prijaté. Čiže čísla zostávajú. 747, ale s poznámkou v rámci 342. Takže mám pocit, že to máme vybavené. Neprekročíme strop. Nie, dobre. Takže teraz Pokračujeme prípravnými aktivitami. Ďalšia strana vybavená až po kohezný fond. Kohezný fond. Socialisti tam stiahli svoju výhradu, čiže tu máme návrh 363, návrat k návrhu rozpočtu, čiže 363 to je to číslo. Na ďalšej strane stále ešte kohezný fond. Tam máme návrh číslo 364, návrat k návrhu rozpočtu. A musíme hlasovať o 766 ALDE, to je rezerva. A oni tento návrh na ňom trvajú, sú je proti, kto je za. ALDE, qui est contre? Kto je proti, kto sa zdržal? Zamieta sa. Teraz teda 748, to bolo stiahnuté, Alde to stiahlo, čiže 1B by sme tým uzavreli. Ide nám to naozaj veľmi rýchlo. Donc on peut passer au 4. Čiže štvorka teraz. By Non, le, on va tellement vite que j'ai oublié <coughs> qu'on a voté le 4 hier. No, tak rýchlo ideme, že som si nevedomil, že tú štvorku sme už včera odhlasovali, takže pokračujeme pilotnými projektami. Tout le monde a les, les tableaux. Alors, nous avons deux tableaux. Un... Máme dve tabulky. Na jednej máme zoznam a čísla a na druhej máme poznámky k obsahom tých pilotných projektov a prípravných aktivít. Naozaj sme na tom dlho pracovali, koordinátori Pán spravodajca, vy tuším navrhujete hlasovanie po Alors,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 my sme v parlamente, tak my by sme najprv mali dostávať kávu, nie komisia. Bien. No dobre. Všetci ste tu? Môžeme blokovo hlasovať o číslach najprv a potom, nejaké a potom tie poznámky. No dobre, blokovo. Čísla pilotných projektov a prípravné akcie, kto je za? Proti? Raz, dva. Zdržali sa? Nikto. Komentáre, poznámky, kto je za? Proti? ja, Zdržali sa? Prijaté. Výborne. Žiadne ďalšie hlasovanie. Gratulujeme spravodajcom. Bon, alors. No, výborne. Skôr, než skončíme, pôvodne sme chceli skončiť o 11. Na budúci rok dáme na hlasovanie len pol dňa, dobre? Ideme skutočne bláznivo rýchlo. Ja preberem vlastnú zodpovednosť, pokiaľ ide o správu v parlamente, aby sme vopred oznámili E, nájom tejto miestnosti pre viaceré dni. No a dnes po obede to síce nevyužijeme túto sálu, ale radšej budeme takto účinne fungovať, než aby sme potom žiadali o dodatočné schôdze, ale skôr než ukončíme našu prácu, by som chcel upresniť to, čo budeme robiť budúci týždeň. Hlavne Salvador chcel túto otázku nadniesť. Au départ, hein, nous avons... Pôvodne sme naplánovali, že budúci týždeň máme dve dôležité kategórie hlasovania a dve menej dôležité. Poprvé, ako každý rok, 8 dní po hlasovaní pozmenujúcich návrhov, návrhu rozpočtu, schválenie nášho uznesenia. Deadline pre pozmenujúce návrhy Niekedy On, on me dit le 8, il, il faut, enfin, il faut qu'on se mesure de le... Hovoria mi, že 8, ale musíme to upresniť veľmi rýchlo. Pre uznesenie, uznesenie, opakujem. A musíme diskutovať o návrhu predčasnej spra- predbežnej správy a to je hlasovanie o 11. aby, sme ma, aby politické skupiny mali, skupiny mali dosť času na to, aby si mohli túto predbežnú správu zanalizovať, prečítať a potom v Štrasburgu budeme hlasovať 23. oktobra. To je dôvod, prečo sme naplánovali stretnutie mimoriadnu schôdzu 8. oktobra po obede. A tá by sa mala venovať diskusii o predbežnej správe. Takže máme dostatok času medzi rozpravou a hlasovaním. Hlasovanie bude 11. A ešte máme naplánované celý 10 október stredu a štvrtok 11. dobed aj pobede na hlasovanie o tejto správe a o uznesení. A samozrejme ešte navrh tak programu, tak ako je navrhnutý aj pre stanoviska. A teraz sa obraciam na sekretariát. Nie som si istý, či budeme potrebovať 5,5 dní budúci týždeň. C'est à voir. No, ešte to treba overiť. Zatiaľ nechajte si to v rozvrhu. Ak sa nám to podarí tak ako tento týždeň, že ušetríme nejaký poldeň, myslím, že nikto nebude veľmi smutný. Možno mm, administratíva parlamentu. Konkrétne Uchovajte si tieto dátumy tak, ako sú navrhnuté, ale samozrejme cieľom bude vrátiť sa o pol dňa skôr. A ešte dnes do obeda upresníme deadline pre pozmenujúce návrhy pre uznesenie. A dokonca to môžem urobiť hneď teraz. 8. oktober o 12. stále hovoríme o uznesení. A viacročný finančný rámec tam nie sú metafyzické problémy, to už je zadefinované. Salvador, ty si chcel niečo? Len otázka z mojej strany k dvom veľmi dôležitým správam, o ktorých sme hlasovali 11. vo štvrtok. Mne išlo o lehoty, snad by sa mohli eh, posunúť hlasovania na 10. namiesto 11. Neviem, či sekretariat bude v stave e, zvládnuť túto procedúru, teda posunúť niektoré hlasovania na stredu 10. z štvrtka 11. Problém je zjavne, že to musí byť 11. Ak nebudú nejaké väčšie politické problémy, tak by sme mohli hlasovať 10 o uznesení. Eventuálne aj o predbežnej správe, ale to bude závisieť od toho, či naši spravodajcovia hm, dosiahnu kompromisy a dohody. Ja to nechcem príliš prehadzovať, je to veľmi ťažká téma. Môžeme si stanoviť ako cieľ určite pre uznesenie hlasovať 10. A ak to bude možné pre e VFR, spravodajcovia sú tu, Jean-Luc je tu, aj ty. No, uvidíme. Ale, ale ten e F, VFR skôr asi 11. Helga. Dnes eh, máme v rôznych európskych krajinách veľa tlačového záujmu vlastne, že európsky lídry posudzujú e, rozpočet eurozóny a že svažujú, že by v tomto rozpočte boli, bola aj daň z finančných e, transakcií, takže blížiaci sa summit v oktobri e, z, bude spojený s mnohými novými myšlienkami a zmenami zmluv. A čo my teraz sa snažíme urobiť, že máme rokovania o e, finančných výhľadoch podľa tradičného spôsobu, ale naši lídry majú určité nové nápady a čokoľvek sa udeje e, na zasadnutí rady v októbri a takisto na zasadnutí o finančných výhľadoch, budeme tu mať úplne novú politickú situáciu a treba o tom diskutovať. To je jediná vec z mojej strany. Treba sa pozrieť na to, čo to vlastne znamená. Ešte to nie je hotová vec, ale treba to e, brať do úvahy a budúci týždeň o tom diskutovať. Máte úplnú pravdu. Budeme o tom diskutovať, keď budeme analyzovať návrh stanoviska. Ja som spravodajcom k správe Ekonu, Madame Marian Tyson pre Ekon. Iniciatívna správa o návrhoch pána Fan Rompoja, aby sme posilnili menovú a hospodárskú úniu. Ekon hneď požiadal o správu z vlastnej iniciatívy hneď v júni, aby sme mohli dať stanovisko a hlasovať na plene, keď bude oktobrová rada. A ako Helga a ja som osobne veľmi bol prekvapený aj znepokojený, keď som videl, že v dokumente Fan Rompoja, ktorý asi pred dvomi týždňami uverejnil a teda spustil ako určité usmernenie pre rokovania a ako dotazník na začiatku pre kolegov z Európskej rady, aby sa táto rada v oktobri pripravila, tak je tam myšlienka, že by sme mohli vytvoriť to, čo sa hovorí, čo by sme nazvali ako centrálny rozpočet eurozóny pred dvomi dňami som sa stretol s pánom Fan Rompojom. Nebolo to medzi štyrmi očami, bolo to pri inej téme, ale využil som príležitosť, aby som mal viacej presnejších informácií, čo si tým myslí. Rovnako ako Helga, mnohí z vás som počul aj z iných zdrojov určité vyhlásenia určitých predstaviteľov. Samozrejme je veľký zmetok v hlavách Niektorí majú nejaké taktické úmysly, ale v každom prípade sú dve trochu rozdielne koncepcie za týmto slovníkom rozpočtu eurozóny. Jedna by spočila asi v tom, že ak vytvoríme a vytvoríme Európsky mechanizmus pre stabilitu, teda ten e, Európsky fond pomoci pre krajiny v ťažkostiach, tak je možné, že vytvoríme neskôr Európsky fond pre záruky e, bankových vkladov alebo na podporu bank, ktoré sú ohrozené bankrotom. Predseda Baróza povedal, že urobí návrhy v tomto zmysle doteraz, ale bude vtedy potrebné mať finančnú záruku, aby sme uistili aj finančné trhy, aby ten fond, ktorý bude na trhe, mal čo najlepšiu, najlepší rating, 3TA. Eh, Možno by sme to mali zaručiť pridelením určitých finančných zdrojov na tento rozpočet. To je prvá hypotéza, alebo prvý model, keď chcete. Ale niektorí uvažujú skôr tak, že tento rozpočet eurozóny by mohol, byť, by mohol mať tiež ako cieľ pomáhať finančnou pomocou napríklad subvenciami, dotáciami krajinám, ktoré už sú v takej situácii, alebo... A to by bolo znovu objavenie kohezného fondu v skutočnosti. Alebo dodatok kohezného fondu pre tieto krajiny. A celé je to také zmetočné. A dodávam, a na čo som aj najviac zareagoval, a podal som to aj fan Rompojovi, že som bol naozaj veľmi prekvapený, vlastne z toho času, z toho momentu, kedy prišiel s touto myšlienkou, pretože uvažovať o novom rozpočte predvečer rokovaní o rozpočte spoločenstva a zatiaľ toto rokovanie je v veľmi citlivej fáze s dvomi kategóriami krajín, ktoré sú úplne majú protikladné názory, jedný proti druhým. Skutočne jedni chcú zmraziť európsky rozpočet, druhí chcú navýšiť európsky rozpočet, tak je to minimálne nevhodné, skutočne vysoko nevhodné časovo, nevhodný timing. Takže bude mať Helga príležitosť o tom diskutovať. Keď si prečítame stanovisko, ktoré vám predložím budúci týždeň a eventuálne príjmeme pozmenujúce návrhy a navrhneme ich pani Tyson. Včera som sa s ňou stretol a je otvorená všetkým našim pripomienkám a samozrejme je potrebné, aby sme sme pri budúcom hlasovaní budúci týždeň v našom výbore alebo pri hlasovaní na plene medzi našim výborom a teda 23. oktobrom, či do správy pani Tyson, či budeme mať nejaké vlastné uznesenie tej predbežnej správy a či tam dáme nejaký článok, odsek, e, vetu v tomto znení alebo k tejto téme. A som naozaj prekvapený a trochu znepokojený, že sa do tejto diskusie, ktorá je už dosť náročná, ešte vnášajú takéto zmetočné prvky. Má niekto nejaké poznámky? No nie, dobre, ďakujem vám. Takže máte voľno a stretneme sa budúci pondelok o 15 aby sme sa venovali návrhu predbežnej správy. Ukončujem dnešné stretnutie.